Pokračujeme v schôdzi, prosím, zaujmite svoje miesta. Zunächst hat äh, sich äh, Herr Gollnisch. Pán Golniš sa prihlásil s jednou osobnou poznámkou. Pán Golniš, Povedzte prosím, na základe akého článku rokovacieho poriadku sa má udiať táto osobná poznámka. Ďakujem pekne, pán predseda. A týka sa to e, osobných e, záležitostí. Zistil som, že počas hlasovania predseda, e, bol to konkrétne vy, pán predseda, poukázal na rokovací poriadok s tým, že by som sa mal ukludniť, e, dať e, si tabletku na ukludnenie, keď to bude treba, pán predseda, ja rešpektujem vás osobne aj vašu funkciu, ale prepačte, e, toto vyjadrenie považujem za neprimerané a zároveň hovorím, že na poslanca Šulca nebudem požadovať žiadnu sankciu, ale chcem povedať to, že článok 22 nášho eh, rokovacieho poriadku konkrétne 165 166 o disciplinárnych možnostiach vám samozrejme umožňujú niekoho vykazať alebo sankcionovať poslancov, ktorý e, závažne zasiahne e, do e, priebehu plénarky, ale povedať takéto niečo alebo dať vykázať niekoho, kto v čase, kedy ste povedali to, čo ste povedali, vôbec nevyrušoval, bez toho, že by ste ho vypočuli, bez toho, že by ste mu dali možnosť, aby sa obhajil, aby sa zbavil obvinení, ktoré ste voči nemu vzniesli. Takže toto je vec, ktorá je podľa mňa v rozpore s ľudskými právami, ktoré vyváža náš obský parlament do celého sveta. Takže ďakujem, pán Pacer, že si ma vypočuli. Ďakujem pekne. Pán Golniš a teraz ďalší bod programu. Je to výmena názorov so švedským premiérom, pánom Löfvenom, súčasná situácia Európskej únii. Takže pán eh, Stefan Löfven, vítam vás v Európskom parlamente. Veľmi sa tešíme, že nám dnes odprezentujete vaše názory na súčasnú situáciu v Európskej únii. Pán ministerský predseda, ešte než vám dám slovo, chcem poukázať na to, že podľa rozhodnutia konferencie predsedov k tomuto bodu nebude catch the eye a nebudem umožňovať ani žiadne modré karty. Takže ako prvý vystúpi premiér Švedska, pán Löfven. Nech sa páči, máte slovo. President of the European Parliament, Martin Pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán Martin Šulc, teším sa, že tu dnes môžem byť. Ďakujem za pozvanie. Pani podpredsednička Európskej komisie, pani Gergieva, vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni. Raz sme hore, raz sme dolu. Ide o rozhodnutia, niekedy rozumné, niekedy nerozumné, viera, nedôvera, svetlo a tma, jar nádeje a zima zúfalstva. Toto je parafráza Dickensovej, Dickensovej príbehu dvoch miest. A myslím, že to dobre odpoveda opisu aj našej eh, súčasnej éry tá e, zima zúfalstva je naozaj veľmi prítomná. Teroristi, extrémisti, útočiaci na naše základy, základy našej spoločnosti. Rúsko e, využíva ozbrojenú silu na posunutie európskych e, hraníc. Nie sme schopní zvládnuť nezamestnanosť mládeže, sociálne zúfalstvo a nespravodlivosť. Ale sú tu aj určité signály signály nádeje, napríklad globálna dohoda o ochrane proti klimatickým zmenám, cieľa trvalej udržateľnosti a viacero afrických krajín vymaňujúci sa z chudoby. Toto naozaj ukazuje, že žijeme v časoch, kedy globálna spolupráca naozaj môže závažiť. A EÚ má teda nádej na jar nádeje, ak naozaj budeme silní a jednotní a takto sa postavíme voči externým hrozbám, ak sa budeme pasovať so spoločnými e, výzvami, spoločnou silou, ktoré sú potrebné na ich vyriešenie, ak sa nám e, podarí vymaniť z posledných ruín e, finančnej krízy a znova postaviť na nohy silné spoločnosti. Ja som sa narodil v 57 tom istom roku bola prijatá rímska zmluva. Moja generácia mala obrovské príležitosti a naozaj sme mali veľké nádeje. S veľkou nádejou sme hľadali do budúcna. Pre mnohých z nás e, sme mali pocit, že e, svet nám patrí, že e, sa s ním môžeme zoznámiť a môžeme ho aj zlepšiť. No a teraz to vnímam ako svoju povinnosť e, dať rovnaké príležitosti a rovnakú nádej aj mladej generácii tým dnešným mladým. A ja si uvedomujem, že Európska únia môže byť motorom takéhoto čoho si ak e, budeme obhajovať tri základné hodnoty naše EÚ, a to demokraciu, spoluprácu a pridanú hodnotu pre našich občanov. Začala by som tou prvou hodnotou, demokraciou. My momentálne posilňujeme naše spoločné úsilie v boji proti útokom na naše spoločnosti s babelým útokom. Mnohé z tých krokov, ktoré príjmame, sú veľmi prísne, veľmi tvrdé, ale sú potrebné. Ochrana demokracie, toto je naozaj veľká úloha. Ochrana demokracie znamená postaviť sa za bezpečnosť našich židovských občanov v čase, kedy antisemické hrozby, nenávisť a násilie počuť eh, takéto slova po celej Európe. A Šíri sa populizmus, extrémizmus, demonizácia moslimov. A takto sa získavajú lacne, lacnou taktikou eh, hlasy voličov, taktiež eh, Rómovia a menšiny, eh, ktoré zaostávajú z dôvodu predsudkov. Nezávislé médiá sú ohrozené, sloboda spravodajstva, sloboda tlače, a my často vieme, že politici a politika e, často profituje z kontroly médií. Každá jedna osoba má mať právo na slobodný a spravodlivý proces, žiť slobodne e, v spoločnosti a milovať toho, koho chcú. Toto sú demokratické hodnoty, ktoré nemôžeme, o ktoré nemôžeme prísť, lebo prídeme o Európu tak, ako ju poznáme. A tým sa dostávam k môjmu druhému bodu, k tej druhej hodnote, ktorou je spolupráca koľko ľudí žije momentálne mimo svojich domovov celosvetovo, museli sa nedobrovoľne eh, presun do svojich eh, krajín. Ale my chceme konať, sme ochotní konať, sme na to pripravení. 80 tisíc osôb sme my prijali na jeseň minulého roka iba za dva mesiace. 25 miliónov žiadateľov o azyl, to je eh, tomuto povedá tomuto číslo, tomu, tomuto poveda to číslo, keď si zoberieme celoeurópsky obraz. A ak nebudeme mať nejaké európske riešenie, tak budeme musieť príjmať unilaterálne kroky, akým sme už aj pristúpili. Schengenská dohoda a slobodná, slobodný pohyb osôb, to samozrejme jeden z základných pilierov Európskej únie a je to naozaj kľúčové pre naše ekonomiky. Ale ak nebudeme konať, a nebudeme konať rýchlo, tak možno o to prídeme. Slova, plány, ako pokračovať. Tých by bolo veľa, ale krokov je málo, kroky chýbajú a preto vyzývam členské štáty, aby všetky sa chopili svoje odpovednosti. Je naozaj čas konať, čas konať, zabezpečiť kontrolu našich vonkajších hraníc, posilniť spoluprácu s Tureckom na základe medzinárodného práva, implementovať eh, redistribúciu utečencov v Európskej únii, bojovať proti prevádzačstvu a posilniť našu spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, tak aby sme e, zastavili príčiny utečeneckej krízy, aby sme tieto riešili, čiže prechod od chaosu ku kontrole. V opačnom prípade nám hrozí, že európska spolupráca, ako ju poznáme, bude minulosťou. Je naozaj na čase priznať, že dublinské nariadenie nefunguje, že je potrebné ho nahradiť. Ak nevytvoríme nový azylový systém, spoločný, fungujúci, krajiny sa budú cítiť nútené konať unilaterálne, čo ohrozí mobilitu, obchod a ohrozí to, poškodí to utečencom Švédsko chce nový azylový systém eh, taký, ktorý bude vychádzať z rovnakého rozdelenia a azyl sa bude žiadať v EÚ a nie v konkrétnej krajine EÚ. Aby som to povedal stručne, ak máme mať spoločnú vonkajšiu hranicu a slobodný pohyb u nás, ak toto chceme zdieľať, tak musíme zdieľať aj systém príjmu žiadateľov o azyl. A aby som bol úprimný, naozaj nechápem, ako krajiny, ktoré nie sú spoločné zlového systému, ako e, tieto môžu byť súčasťou šengenskej spolupráce. Naozaj e, takúto možnosť nevidím. A tým sa dostávam k môjmu tretiemu bodu, ktorým je tá pridaná hodnota, pridaná hodnota pre našich občanov. Ukázali sme, že sme pripravení naozaj zo všetkých síl pracovať na tom, aby EÚ zostala zachovaná týka sa to Spojeného kráľovstva, ďalších krajín, ale sťažnosti z očí voči EÚ odznievajúce z našich krajín, tie je potrebné vnímať a reagovať, pretože poukazujú na potrebu zdôrazniť to niečo, čo nás drží e, dohromady e, európsky duch, e, zdieľaná pridaná hodnota pre našich občanov. Musíme preukázať hodnotu prepojená si 8 krajín a ich obyvateľov. Výzvy ako klimatické zmeny, veď toto nikto nezvládne sám. Žiadna krajina eh, v čase globálnej eh, závislosti a prepojenosti nemôže nič takéto zvládnuť. Eh, potom globálna konkurencia, hospodárska súťaž, schopnosť obstať, konkurenceschopnosť a zabezpečenie bezpečnosti pre našich občanov v týchto pohnutých časoch globálne. Čiže EÚ naozaj musí získať širokú podporu verejnosti, tak aby mohla byť naozaj silnou silou v tom prvom storočí. Na to potrebujeme takú úniu, ktorá e, bude viac pracovať na prospech blahobytu našich občanov. Vo svete, kde 62 osôb vlastní toľko, koľko 3,5 miliardy ľudí, také bohatstvo. V takomto svete potrebujeme, aby EÚ bola zastancom rovnosti a príležitosti pre každého, mm, aby mohol žiť naozaj dobrým životom. A preto potrebujeme sociálnu Európu pracovné príležitosti, lepšia životná úroveň, posilnenie podnikov, podnikovskej činnosti, ehm, potom ehm, schopnosť, keď posilníme ľudí a podniky, tak budú raz aj naše hospodárstva. Sociálna Európa, Európska únia chce naozaj e, dobré pracovné podmienky pre každého, kto pracuje v Európe, tak e, aby e, nedochádzalo k mzdovému dumpingu alebo k dumpingu v oblasti pracovných podmienok. A v globálnom systéme sudodávateľov vždy musí byť e, niekto zodpovedný za bezpečnosť e, na pracovisku. Tiež je dôležité riešiť e, otázky trhu práce globálne, teda brať pracovnú silu globálne. Keby ženy pracovali rovnako ako muži v rovnakej miere, tak by sme do roku 2030 mohli zvýšiť naše HDP o 12 Takže EÚ musí konať ako motor vstupovania žien na trh práce a naozaj e, ako garant rovnosti na trhu práce, čiže e, ekonomické aspekty a etické aspekty. Potom boj proti nezamestnanosti mladých, pretože ak hm. mladí nebudú mať lepšiu budúcnosť, eh, tak eh, aká je nádej eh, v lepšiu budúcnosť našej spoločnosti? Čiže prioritou musí byť vzdelávanie a potom výmeny študentské pobyty nielen na vysokých školách, ale aj na nižších úrovniach vzdelávania a potom pracovné miesta pre budúcich, sociálne investovanie, ambiciozne dohody o voľnom obchode a digitálny vnútorný trh toto je taká sociálna Európa, ktorá môže získať eh, srdcia našich občanov. Komisia prišla s návrhom pozmeniť smernicu o vysielaní pracovníkov a potom návrh rozvinúť, ďalej rozvíjať sociálny eh, pilier. Eh, toto sú veci, ktoré veľmi vítam prijatie krokov na slušnejšie pracovné podmienky a na sociálny progres. Toto je vec, ktorá je mimoriadne dôležitá. Takže prosím, e, pokračujme na tejto ceste smerom vpred, e, smerom nahor. Poďme spolu a pripravme na summit stratégiu, aby naozaj myšlienka sociálnej Európy sa pretavila do reality. A som rád, že v budúcom roku takýto summit bude práve vo Švedsku, že my budeme hostiteľskou krajinou. Takže my pracujeme pre Európsku úniu e, a e, pre e, trh, ale ešte viac sa snažíme o blaho obyvateľov Európskej únie. Európsky parlament a komisia sú kľúčovými aktormi, aktérmi v týchto troch otázkach. A ja to vnímam ako celok. To znamená, že únia musí dať tú istú nádej ľuďom dnes, ako, ako som mal ja, ako generácia roku 1957, to znamená pre generáciu <laughs> roku 2007-2017 a pre všetky ďalšie a ďalšie generácie, ktoré prídu. Takže táto zima bez nádeje bola v Európe dlhá a ťažká, ale ak budeme hájiť demokraciu, keď je vystavená skúškam, keď budeme spolupracovať a premeníme slova na činy a budeme riešiť e, migračnú krízu a vytvoríme sociálnu Európu, ktorá zvyšuje blahobyt ľudí e, v každodennom živote ľudí, tak potom budeme schopní e, v týchto najlepších aj najhorších dobách vytvárať e, novú jar nádeje v Európe. Ďakujem vám za pozornosť. Vážený pán premiér, ďakujem. A teraz v mene komisie vystúpi pani Georgieva. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda Schulz, pán ministerský predseda Löfven a e, e, vážení poslanci. Pán e, predseda Juncker ma požiadal, aby som ho nahradila v tejto rozprave, aby som vám odovzdala jeho pozdravy Áno, je to e, zároveň najhoršie, sú to najhoršie časy, najťažšie aj najlepšie časy, ale nadovšetko sú to e, časy a je to doba, e, keď my musíme v Európe sa postaviť za svoje hodnoty a hájiť ich. Ja som veľmi poctená tým, že ste prišli do tohto parlamentu E, kde ste v podstate urobili presne to, o čom som ja teraz hovorila. Ďakujem. Švedsko je krajina, e, ktorá si tvarovala svoj vlastný osud na základe hodnôt a presvedčenia, e, ktoré znamená, že môžeme spoločne žiť a pracovať a vytvárať spravodlivejšiu spoločnosť a vy ste zároveň E, toto, e, tieto hodnoty presadzovali aj mimo svojich hraníc vo zvyšku Európy. Chcem len pripomenúť, že e, škandinávskí partnery práve boli prví e, spoločne s nami, ktorí pochopili hodnotu e, voľného pohybu, lebo e, práve tento, táto Norgická rada vlastne v 50. rokoch spustila voľný pohyb a pracovný trh. Takže to veľmi dobre slúži Európe. A dnes v mene nášho predsedu by som chcela vzdať hold reakcii Švedska na utečeneckú krízu. Vaša krajina už eh, dlho prijíma tie najvyššie počty ľudí, ktorí hľadajú ochranu, ktorí eh, a to už dlho, eh, a začali ste ešte dlho predtým, než začala súčasná kríza. Vy ste také jasné svetlo v tomto všetkom. Vy ste severná krajina tak ďaleko na sever a pritom ste zasiahnutí tak bezprostredne tým, čo sa deje na juhu. My vieme, že v tom všetkom sme spoločne. Žiadna krajina nemôže túto krízu zvládnuť sama a žiadna krajina by nemala byť nechaná o samote, či už je to Grécko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko. Žiadna krajina e, toto nemôže mať na svojich pleciach sama a spoločne musíme chrániť naše hranice, spoločne musíme pomáhať ľuďom, ktorí závisia od nás ktorých prežitie závisí od nás. My uznávame snahu Švédska a e, pozastavili sme relokáciu utečencov do Švedska, z Grécka a Talianska. Je to pragmatické a je to spravodlivé. Dnes, ako ste sa vyjadrili, my musíme v celej Európe znova nastoliť poriadok a šengenský systém. Vy, vaša krajina, si je vedomá tých, e, tej ceny, ktorá, e, ktorú, ktorú by sme museli zaplatiť bez Schengenu. E, je veľmi nákladné napríklad mať hraničné kontroly na moste Oresund medzi Švedskom a Dánskom. A minulý týždeň komisia zverejnila cestovnú mapu na obnovenie poriadku v Schengenu a ochrany e, e, hraníc do decembra 2016, e, to najneskôr. Takže to nám dáva možnosť, aby bol Schengen odolnejší. Musíme sa ponaučiť z krízy, ktorá prebehla a z toho, že ten systém, ako teraz vieme, funguje len vtedy, keď sa do neho zapájame všetci. V opačnom prípade nefunguje. Takže my musíme skutočne ťahať sa jeden povraz. Komisia nechce ukazovať na niekoho prstom, my hľadáme riešenia, my chceme podporovať členské štáty, všetky členské štáty, aby sa zapájali do spoločnej zodpovednosti, tak aby sa obnovil, eh, obnovila stabilita Schengenu. A ešte druhá téma, ktorej ste sa dotkli, pán premiér, to je takisto otázka hodnot v Európe eh, sociálny model Európy. Je to jeden z našich najväčších výdobytkov. Podstatne E, dôležitejšie e, je toto preto, aká je naša identita. E, je to mm, proste súčasť toho, kto sme, je to súčasť našich zmluv. A Švédsko vlastne napísalo celé kapitoly histórie a vy, pán premiér, vaša vláda ich naďalej píšete. Ďakujem vám za to. My sme zvyšku sveta preukázali, že naša E, naše hospodárstvo, e, sociálno-trhové hospodárstvo môže prosperovať a môže byť sociálne spravodlivé. A môj e, bývalý zamestnávateľ Svetová banka vyzval, označil Európsku úniu za superveľmoc životného štýlu vďaka štandardom pre občanov, rodovú rovnosť, verejné zdravotníctvo, životné prostredie a celkovo systém, sociálny systém. Takže teraz sa ten systém musí prispôsobiť svetu, ktorý sa mení podstatne rýchlejšie než e, v rokoch, keď som sa narodila. A s týmto navedomí e, my sme e, predložili návrh Komisie pre epilier sociálnych práv, princípy a praxe zabezpečiť to, čo je slušné a spravodlivé rovnaké možnosti, e, spravodlivé podmienky a sociálna ochrana. I ide tu o zabezpečenie e, spravodlivého postavenia pre jednotlivcov a takisto o budovanie odolnosti nášho trhu práce a nášho hospodárstva. A to tým, že ukážeme nedostatky v súčasnej legislatíve. A ten pilier práve takto identifikuje opatrenia, ktoré ešte stále treba urobiť. Takže dovolte, aby som ukončila svoj e, prejav takto mnoho rokov bolo Švédsko stelesnením európskych hodnôt, hodnôt, ktoré predstavujú rovnosť, e, súcit, súcit s ľuďmi, ktorí hľadajú ochranu. A dnes ste to ukázali veľmi jednoznačne, tieto hodnoty. My e, na to zareagujeme. E, my musíme teraz zareagovať na najväčšiu skúšku pre našu generáciu. Tieto hodnoty, sú svetlom, e, ktoré musíme nasledovať. Je európske riešenie, existuje také riešenie a e, nie len to, je to vlastne jediné riešenie, ktoré existuje. A ja by som chcela poďakovať vám, pán premiéra e, Švedsku, za to, že je tak dôležitou súčasťou tohto riešenia. Ďakujem. Herzlichen Dank, Frau Georgieva. Ďakujem pani Georgieva. Teraz pán Hökmark za Európsku ľudovú stranu. Pán, pani eh, podpredsednička komisie, pán eh, premiér, vítajte. Je veľmi hm, príjemné, že tu máme medzi sebou eh, premiéra za sociálnu demokraciu a a, a, a vidieť, že e, Švedsko podporuje európsku spoluprácu. My žijeme v dobe, keď e, tie krízy prichádzajú zvonka, z Ruska, zo Sýrie, e, z islamského štátu, od terorizmu, z dôvodu klimatických zmien, utečenskej krízy. Toto všetko spochybňuje naše základné hodnoty a len silná Európa tomuto všetkému môže čeliť. Takže by sme nikdy nemali povedať, že e, sa tieto problémy dajú vyriešiť až na budúci týždeň napríklad. To by znamenalo, že spolupráca zlyhala. My tú spoluprácu potrebujeme už teraz a budeme ju potrebovať dlhodobo, pretože tie problémy, ktorým čelíme, sú e, väčšie než e, niečo, čo si vyžaduje jedno univerzálne riešenie Um, netreba sa pýtať, čo Európska únia môže urobiť pre nás, treba sa pýtať, čo my môžeme urobiť pre Európsku úniu. A to aj musíme takto robiť. A ohľadom eh, sociálnych otázok eh, je dôležitá európska spolupráca. Musíme eh, skutočne preniesť veci z národných parlamentov do Európskeho parlamentu, tie sporné veci. A i e, vo Švedsku je e, e, veľa ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že v Európe je veľa byrokracie, podobne ako si to myslí mnoho Britov, a že tu máme takú džunglu národných právnych predpisov alebo predpisov, ktoré v podstate sťažujú reguláciu. Ide o to, aby sa skutočne peniaze vynakladali účelne No a teraz otázka utečencov. Naša krajina sa ujala veľkej zodpovednosti, ale musíme zabezpečiť, aby e, toto bremeno bolo e, distribuované. Musíme sa riadiť pravidlami a to e, súvisí aj s zavedením kontrol. Tam musíme jednoducho postupovať podľa pravidiel. A takisto sa musíme v prípade utečencov Eh, podeliť o zodpovednosť eh, s ostatnými krajinami v oblasti kontroly hranica. Samozrejme, eh, v prípade Turecka tam je jasná požiadavka na demokraciu a slobodu tlače. Turecko a potrebuje viac demokracie a viac právneho štátu a musíme takisto chrániť aj ľudské práva. Takže, pán premiér, Európa musí byť silná, to znamená že e, musíme skutočne dlhodobo pracovať a spolu sa nám to podarí. Ďakujem. Za stranu socialistov a demokratov má slovo pán Pitela. E, ďakujem, pán predseda, e, ďakujem, pán premiér. Váš krásny prejav hovoril o demokracii a spolupráci a hovoril teda o hodnotách a ja verím, že tá e, bitka, e, že ten, ten súboj o budúcnosť Európy sa neodohráva na boisku. Tu ide hlavne o E, súboj v oblasti hodnot A my teda musíme prispôsobiť Európsku úniu globálnej, globálnej transformácii za posledné desaťročia bez toho, aby sme, e, ten, e, aby sme jednoducho prestali existovať. A ide tu v prvom rade o hodnoty. Tá prvá a najdôležitejšia hodnota je solidarita. Dnes Európa je zmietaná nacionalizmom a populizmom ale práve solidarita je e, základom e, Európskej únie. A dôstojnosť to sú e, dva veľké, dve veľké hodnoty, ktoré, ktoré boli nesmierne dôležité pre Olafa Palmu. 30 rokov behlo od jeho smrti, nedávno sme si to pripomenuli a ja by som chcel ešte pripomenúť jednu jeho vetu. Olaf Palma hovoril pre nás, demokracia je otázka ľudskej dôstojnosti a ľudská dôstojnosť to a solidarita to e, je v podstate zdroj politiky. Takže solidarita e, pre tých e, voči tým, ktorí sú utlačovaní. O 80 tisíc utečencov vo Švedsku. Ďakujem vám, pán premiér. A je jasné, Samozrejme je jasné, že e, tieto hodnoty musia sledovať všetky členské štáty. Iná sa s tým nevyrovnáme. Musíme mať e, jednotný európsky e, systém, zrevidovať dublinské nariadenie a potom ste hovorili o sociálnej Európe to znamená, nie je Európa, ktorá by rozdielovala pracujúcich, ale únia, ktorá zjednocuje e, všetkých e, v rámci jedného systému ochrany. To sa týka všetkých pracujúcich bez ohľadu na národnosť. To znamená rovnaké, rovnaká odmena za rovnakú e, prácu. A aj tu chceme poďakovať za dôležitý príspevok delegácii vašej krajiny. A v podstate aj to prispelo k Eh, snahe eh, Junckerovej komisie eh, zaoberať sa touto smernicou vysielaných pracovníkov. Takže hm, to samozrejme znamená, že my s veľkou nádejou očakávame všetky pozitívne ďalšie kroky. Ďakujem vám. Ďakujem pán Pitela teraz za EKR, pán poslanec Henkel. Pán predseda, pred troma týždňami sme v Štrásburgu hovorili o dvoch poslancoch, ktorí mimo parlamentu hovorili o pokynoch na streľbu. E, chcem oznámiť, že vedenie našej politickej skupiny sa včera rozhodlo tým, týchto dvoch poslancov vyzvať, aby vystúpili do 31. marca z našej politickej skupiny. Pán premiér, toto je prvýkrát, že od tejto strany parlamentu dostanem potlesk a pravdepodobne ho dostávam posledný krát. Pán pre, premiér, dvakrát ste spomenuli, že ste, sa spomen- že ste sa narodili v roku 1957. Ja som v roku 57 prvýkrát išiel na bicykli z Hamburgu do Göteborgu a naozaj sa mi vaša krajina páčila a teraz musím povedať šťastné Švédsko, pretože vaša vláda sa vzoprela euru. V roku 98 ako predseda Nemeckého združenia priemyslu som bol pozvaný do štokholmskej obchodnej komory, aby som propagoval euro, ale švédsky národ bol múdrejší ako ja a ako my. Vo Švedsku mohlo o obyvateľstvo rozhodnúť o zavedení eura v Nemecku, môžu ľudia rozhodovať v referende iba o postavení stanice napríklad. V každom prípade Švedsko je na tom lepšie ako eurozóna v mnohých ekonomických ukazovateľoch. Vy, pán premiér, ukazujete teraz všetkým euroromantikom v tomto parlamente, že mena musí zodpovedať daňovým tradíciám a daňovej kultúre danej krajiny a mali by sme prestať konečne s tým, že budeme podriadovať e, menu, respektíve e, daňové tradície krajiny e, spoločnej mene. A vy ukazujete, že Európa môže aj trpieť, keď je niečoho príliš veľa. A Švedsko je šťastné ešte z jedného dôvodu. Vy ste sa rozhodli pre zodpovednú migračnú politiku. Ako dlhodobý člen medzinárodnej organizácie Amnesty International viem, aké ťažké bolo pre vás kontrolovať hranice. Pán premiér, vám mnohí vyčítajú, že to bolo nezodpovedné, ale ja hovorím, že to bolo zodpovedné. Minulý rok v Európe bolo registrovaných e, veľmi veľa žiadateľov o azyl a z toho 72% boli muži. Čo to sociálne politicky znamená pre mnohé obce, to ani nebudem popisovať. Spomeniem iba Kolín, ale chcem ešte spomenúť jednu inú vec. E, zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, čo to bude znamenať e, a čo to znamená, že muži, títo muži nechávajú svoje ženy, céry a matky bez ochrany doma? A mnohí títo muži neprichádzajú z bojových oblastí, ale e, z bezpečných táborov, i keď samozrejme situácia tam nie je rúžová. A koľko ľudí oni um, ohrozili tým, že odišli a vydali sa do Nemecka a uverili sľubom nezodpovedných prevádzačov. No a ešte po tretíkrát hovorím šťastné Švédsko, a to preto, že v migračnej politike a menovej politike Nemecko voviedlo Európu aj vlastný národ do slepej, slepej uličky. A Švédsko naproti tomu realizuje zodpovednú politiku. Vaša krajina stratila pozíciu morálnej superveľmoci vďaka pani Merkelovej, ale to vás nemusí zarmúcovať pretože Nemci neviem, či by mali byť hrdí na tento pochybný e, titul. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za ALDE pani poslankyňa Wikström. Ďakujem, pán predseda. Rada by som privítala pána premiéra v Európskom parlamente. Som veľmi rada, že ste si na nás vyhradili čas dnes popoludní. Švedsko je stredne veľký členský štát Európskej únie, to je známe, a rada by som vyzvala pána premiéra, aby toto využil. Viem, že švédska vláda súhlasí so mnou, že dublinské nariadenie musí byť zreformované ako základný kameň pre migračnú politiku, azylovú politiku Európy. Ja na tom spolupracujem v tomto parlamente a teším sa na ďalšiu prácu. Ale pán Löfven, ja vás teraz vyzývam, e, presvedčte ostatných členov vlády aj iné vlády o tom, že je potrebné vybudovať solidárnu a udržateľnú azylovú politiku v EÚ. Iba tak sa nám podarí e, dosiahnuť skutočné zmeny, ktoré teraz naozaj veľmi naliehavo potrebujeme. Švédsko kedysi malo sporné pozície e, na rade ministrov, ale zároveň sme mali aj um, určitú váhu, vierohodné pozície a tak ďalej, ale teraz je Švedsko vnímané ako pasívna krajina, ktorá sa prispôsobuje väčšinou a hovorí, že tí chudáci, ktorí sú na úteku, sú zodpovednosťou iných štátov, nie našou zodpovednosťou, ale takto to v Európe nemôže vyzerať. Dohoda s Tureckom z pondelka určite nevyrieši situáciu dlhodobo a Mnoho, mnohé fakty svedčia o tom, že sa porušuje ženevský dohovor, pretože veľa ľudí je teraz zastavovaných na ceste do Európy. Ale tí ľudia nájdú inú cestu do EÚ. Nemôžu všetci ostať v Grécku. Ak Európa nebude mať spoločnú azylovú politiku, na ktorej sa budú zúčastňovať všetci, tak to nezvládne žiadna krajina sama. Grécku tragédiu budeme opakovane zažívať v iných štátoch Európy. Nesmieme teraz e, outsourcovať našu zodpovednosť za utečencov do Turecka. Európa musí zabezpečiť e, vlastné hranice a musí vytvoriť legálne cesty prístupu pre utečencov a takisto bezpečný azylový systém, kde bude zodpovednosť zdieľaná a to spravodlivým spôsobom musia ju znášať všetky členské štáty, všetkých 28 štátov. Spolupráca s Tureckom bude bude fungovať iba vtedy, keď budeme mať spoločné eh, hraničné kontroly. Pán Le prosím, prevezmite teraz iniciatívu a ukážte, že ste lídrom aj iným eh, štátom a povedzte na Rade ministrov jasne, kto blokuje túto prácu. Čas zatvorených dverí eh, sa musí jedného dňa skončiť, teraz musíme začať skutočnú prácu na Rade a musíme konečne zastaviť túto súťaž o znižovanie štandardov smerom dole. Moja krajina musí k tomu prispieť. Európa si zaslúži viac, ako jej teraz dávame. Ďakujem. A teraz za GUE NGL pani poslankyňa Björk. Ďakujem, pán premiér. Vítam vás v Európskom parlamente. Švedsko nesie veľkú zodpovednosť prevzalo veľkú zodpovednosť v roku 2015, prijalo veľa ľudí na úteku, To je veľmi dobré, ale potom sa stane to, čo sa stalo na jeseň. To zlúčenie s pravicovými stranami a rozhodnutie zatvoriť hranice. Dobre, ale o tom teraz nehovoríme. Máme podobné výzvy a problémy v celej Európe. Otázkou je, ako môžeme prijať utečencov a ako im poskytnúť eh, nejaké dôstojné prijatie máme pokračovať v tej práci alebo si dopriať teraz určitú prestávku na nadýchnutie. Pre mňa je odpoveď jasná. Európska únia ako celok prijala veľmi málo utečencov v celkovom kontexte. Musíme ich prijať viac a musíme im poskytnúť dôstojné prijatie. No a tu musí Švedsko práve sa stať lídrom, musí zmeniť politický kurz v Európe. Ale ja si neviem predstaviť, ako by ste túto rolu mohli zohrávať na rade nová pohraničná superpolícia, ktorá by mala konať aj v tretích štátoch a nebude potrebovať súhlas členskej krajiny, to nie je riešenie. Takisto ako nie je riešením prítomnosť NATO v Stredozemnom mori, ani dohody s Tureckom. To nie je riešenie. Utečenci to nie sú rybolovné kvóty, ktoré môžeme zvyšovať alebo znižovať. Sú to ľudia z mesa a kosti, ktorí zanechali všetko doma a utiekli pred vojnou. Ja nie som naivná, pán premiér. Ja viem, že Orbán si e, nenastúpi s nami na jednu loď, ani niektoré iné štáty. Stačí si vypočuť to, čo sa hovorí tu. My potrebujeme teraz politický a morálny plán B, koalíciu členských štátov, ktoré chcú spolupracovať aj e, v kontexte UNHCR a s využitím európskych inštitúcií. Nie je dôstojné, aby nejaká sociálno-demokratická vláda v Európe zanedbávala riešenie utečeneckej e, problematiky. Rok 2015 bol otvorený pre utečencov. Neviem, aký bude rok 2016. Je Švedsko krajina, kde budujeme múry alebo kde ukazujeme solidaritu s utečencami? Ďakujem. A teraz za zelených pani predsednička, eh, pani Rebeka Harms. Pán predsedajúci, pán predseda, eh, pán premiér, chcem sa poďakovať za to, že vediete túto diskusiu o stave Európskej únie takýmto pokojným tónom toto nám všetkým chýba. Keď si spomeniem na rannú rozpravu o samite, myslím si, že by sme e, sa trošku mali zamýšľať nad tým, aké paralelné problémy tu máme ešte okrem tej utečeneckej problematiky. Chcem sa poďakovať e, vám, chcem sa poďakovať Švédsku, vašej krajine, pretože podľa mňa už dlho robíte najlepšiu utečeneckú politiku v Európe a nezačali ste s tým iba v posledných rokoch, keď prišlo k migračnej kríze. A keď ste sa vrátili k hraničným kontrolám, tak e, môj e, dojem bol taký, že Švédsko nás chcelo akoby zobudiť všetkých ostatných a preto siaha už k takýmto e, prostriedkom. Chce dať najavo, že potrebujeme konečne európske riešenie, ale hľadanie rie- európskeho riešenia E, e, stále pretrváva. A vlastne, keď ste vy zatvorili hranice, tak to spustilo domino efekt, tak povediac. Neviem, ako um, veľa času nám ešte ostáva. Um, dejú sa tu obrovské globálne zmeny, máme globálne výzvy a na Európskej rade to vyzerá tak, ako keby sme mali k dispozícii ešte veľa času ja by som od vás chcela vedieť, či už naozaj nenastal konečne ten čas povedať, že určitá skupina štátov v migračnej politike by mala sa spojiť, urobiť krok vpred a povedať, my sme tá e, skupina štátov, ktorá je ochotná spolupracovať a solidárne sa postarať o prijatie väčšieho počtu utečencov. Všetko, o čom hovoríme s Tureckom, je samozrejme kritizovania hodné. Je to len malý pokrok, ale otázkou je, čo sa stane, aký bude výsledok, um, keď nebudeme schopní prerozdeliť utečencov po tom, čo prejdú grécko-tureckú hranicu. I keď tam situáciu možno zvládneme. No a ako sa brániť proti týmto novým strachom a tým novým eh, strachobudičom, tak povediac. Pán Henkel, ja neviem, aké všelijaké hriechy máte na svedomí ako najvyšší lobista Nemeckého priemyselného zväzu, ale jeden hriech vám nemôžeme odpustiť a to je založenie politickej strany AFD v Nemecku, alternatívy pre Nemecko, pretože táto politická krajina, politická strana práve v Nemecku vytvára tú atmosféru nenávisti a strachu. Európania e, sa musia začať obávať v okamihu, kedy už nebudú schopní konať spoločne a nebudú spoločne schopní čeliť globálnym výzvam, ktoré priniesli k nám tí utečenci. My sme sa to snažili zatláčať do úzadia doteraz, ale teraz musíme hovoriť o tom, ako spoločne konať. Stabilné a bohaté štáty sveta budú niesť stále väčšiu zodpovednosť. Vysoký komisár pre utečencov OSN nám včera e, poskytol veľmi dobrý prehľad situácie. Putin a Asad eskalovali situáciu v Sýrii a tam sme jednoznačne videli, že táto e, vojna neskončí tak rýchlo. No a ešte jedna posledná vec. Iba spoločne e, výjdeme posilnení z tejto situácie, veľmi napätej situácie ako Európania. A to iba vtedy, keď budeme solidárni s ostatnými. Pán Le Fuen, Váš prejav bol pre mňa v tomto kontexte veľkým e, utešením. E, ďakujem aj za vašu trpezlivosť, pán predseda. A teraz za skupinu EFDD má slovo pani Winberg. Tak, herr Tolman. Stefan. Ďakujem pekne, pán predseda. Stefan Löfven, vy sám ste povedali, že sme vo Švedsku boli naivní, keď sme primali utečencov. A Reinfeldt a túto topiacu sa utečeneckú lotoste zdedili, ale tá migračná politika za posledných 1,5 roka, teda tá vaša situáciu ešte zhoršila. No a migračná politika spôsobila humanitárny, hospodársky a politický chaos v celej Európe. A teraz sa celá Európa má znášať e, dopady vašej e, migračnej politiky, veď e, vy ste chceli chrániť a zachraňovať iných a sami, teba, sami seba ste pritom blamovali. Vaša vláda musí prezať väčšiu mieru odpovednosti za tú masovú migráciu, ktorá prúdi do EÚ a aby konečne prestala. Myslíte si naozaj, že je možné nútené prerozdelenie? Veď ako by to mohlo fungovať? Mnohé krajiny nemajú na to ani zdroje, ani kapacity, ani politickú vôľu ktorá je nevyhnutná na to, aby sa toto obrovské množstvo utečencov mohlo prerozdeliť a úspešne integrovať. Takže, pán Lufen, e, je dôležité, aby ste e, naozaj ten problém e, riešili 80 tisíc utečencov do našej krajiny. Ich vykázanie, vaša vláda o vykazovaní hovorila, ale ako toto zvládneme? keď nie sme schopní presunúť ani autobus s 30 utečencami. A teraz vystúpi pán Štúle, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán premiér, my sme v 80 rokoch často jazdili do Švedska s celou rodinou. Ehm, bola to vtedy super krajina, pekná, bohatá, bezpečná. Keď som mal 11, tak som sa dozvedel, že Švedsko je na prvých priečkách, pokiaľ ide o práva žien a že aj eh, žiaci vykazujú lepšie výsledky ako inde v Európe a že máte transparentnú, otvorenú vládu vo Švedsku. No a moje deti boli minulý rok eh, na dovolenke vo Švedsku, teda boli sme tam spolu s deťmi a ja som bol naozaj šokovaný, šokovaný z tej obrovskej zmeny v tejto krajine. Moja dcera sama má teraz 12 rokov a ona má úplne iný dojem z krajiny, celosvetovo druhej najväčší počet znásilnení. Ženy sú tam teraz menej v bezpečí ako v minulosti. To číslo je predsa väčšie než v Mexiku, v Nigerii alebo v Rusku. Tiež sme konštatovali, že švedská vláda zadržiava určité informácie aby neprihrávala do kariet politickým oponentom. Taktiež sa zhoršili školské výsledky detí vo Švedsku. Toto všetko sú fakty, ktoré ma šokujú. Ako sa môže 10 rokov krajina takto dramaticky zmeniť? A to smerom naspäť, smerom dolu. Je to vzhľadom na ničivú silu, ničivý vplyv EÚ pretože EÚ klesá a strháva spolu aj Švedsko. Je to zlyhanie EÚ, je to zlyhanie politickej elity. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za nezaradených pán Balcov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán premiér. Daniel Friberg, švedský ekonóm, ktorý teraz žije v Budapešti, sa vyjadril, že v Maďarsku je jednou z najkrajších vecí to, že na rozdiel od západnej Európy sú tam ešte stále konzervatívne hodnoty, v ktoré spoločnosť verí. My veríme v takéto hodnoty a podľa týchto hodnot sa aj rozhodujeme. Vy veríte v liberálne hodnoty a už 10 ročia 100 tisíce žiadateľov o azyl, migrantov prichádzajú k vám so všetkými mm, problémami, ktoré to prináša v spoločnosti, v spolužití v oblasti kriminality. Toto je vaše rozhodnutie suverenej krajiny. Ale prosím, pochopte, že sú tu určité krajiny, ktoré nechcú prijať 100 tisíce. Že sú krajiny, ktoré chcú chrániť svoju vlastnú kultúru krajiny, ktoré nechcú mať paralelné spoločnosti. A k týmto krajinám patrí aj Maďarsko. Vy ste hovorili o demokracii. Prosím, akceptujte, že politické rozhodovanie v Maďarsku e, prebieha formou referenda. Toto je súverné rozhodnutie súvernej krajiny, rovnako ako to vaše. Ďakujem. A teraz za EPP vystúpi pán González Pons. Nech sa páči. Prosím, mikrofón. Mikrofón, Vážený pán premiér, utečenecká kríza je najhoršou humanitárnou núdzovou situáciou od druhej svetovej vojny a nemôžeme to riešiť nehumánnym spôsobom. Keď postavíme plot alebo múr, keď zavrieme hranicu, tak sa utečenecká kríza nevyrieši, len sa týmto mužom, deťom a ženám e, situácia zhorší, bude ešte zúfalejšia. Čiže takto sa odlučtíme ako Európania. Musíme sa pozrieť realite do očí a musíme dostať svoje zodpovednosti. Potrebujeme spoločnú migračnú a azylovú politiku. A preto Máme aj spoločnú ochranu vonkajších hrajín, ochranu Schengenu. Národné riešenia problémy Európy nevyriešia práve naopak. A práve preto máme Európu. Máme ju preto, lebo národné riešenia naozaj ukazujú, že neriešia ani len národné problémy. Vaša vláda napríklad e, zaviedla jednostranné kontroly na hraniciach. Týka sa to najmä dopravných firiem. Tieto to poškodzuje. Tri roky Schengen by eh, sa mal na takéto obdobie prerušiť, podľa pravidel to však možno iba na dva roky. Obrana podľa národných eh, opatrení toto nepostačuje. Áno, vaše riešenia pre Švedsko môžu byť dobré, ale pre Európu dobre rozhodné nie sú. Socialisti zelení, ako aj my, obhajujeme Európu bez hraníc. Dnes ráno sa eh, hlasovalo aj, eh, alebo sa hovorilo aj o dohode s Tureckom proti nej a vaša vláda sa snaží znova postaviť bariéry vzhľadom na krízu s utečencami, ale tam to eh, zelené, to sociálne na tomto diskurze. Tuto je potrebné si položiť. Európa sa musí krok za krokom znova stávať na nohy, lebo keď to nerobíme, ak ju neposilníme, tak nacionalizmus bude narastať, xenofóbia, extrémizmus a tak ďalej a rasizmus. Samozrejme, Európa je rôznorodá, je potrebné, aby sme boli jednotní a nemôžeme sa nechať rozdeliť. Pán minister, vy ste požiadali sociálnejšiu Európu, ale e, zároveň som si všimol, že vždy, keď e, žiadame sociálnejšiu Európu, tak keď sa e, viac e, snažíme čeliť e, e týmto problémom, e, ako napríklad s utečencami, tak e, sa opäť postavia hranice a e, keď e, by sme e, takto uvažovali, tak populisti by nemali pravdu. Teraz mám slovo za sociálno-demokratickú frakciu e, poslanec Úbskuk. Tack för att du är här, Stefan Löfven. Det är bra och det... Ďakujem, že ste tu, Stefan Löfven. Je to dobré, je to dôležité. A, e, my sme počuli tieto e, pripojenky a všetky rôzne vyhlásenia, ktoré e, sa v tejto komore často ohlasujú a preto je tak dobré, že ste tu s nami. Ja by som sa rád vrátila k pojmu nerovnosti, ktorá v skutočnosti rastie v Európe. Máme 23 miliónov zaregistrovaných nezamestnaných e, v Európe a e, je ich e, v skutočnosti oveľa viac. V celej Európe aj v tejto sňovni sú ľudia, ktorí argumentujú, že za týchto okolností najlepší spôsob, ako čeliť tejto kríze nezamestnanosti, je, aby sme mali horšie pracovné podmienky a e, nižšie mzdy, aby sme mali taký pracovný trh, ktorý bol segregovaní, e, teda, že by sme segregovali občanov EÚ a tých, ktorí e, prichádzajú teraz do EÚ a ktorí mali ešte horšie pracovné podmienky. A to napriek tomu, že by to vytvorilo medzeru a väčšiu nerovnosť na pracovnom trhu. A samozrejme, my sme sociálni demokrati a my chceme skončiť so sociálnym dumpingom a s mzdovým dumpingom. Konkurencia s horšími podmienkami a s nižšími zami toto všetko e, nás ženie na špirále smerom nadol. E, nie len tí najchudobnejší ľudia nebudú postihnutí, ale všetci. Pán Juncker povedal, že žiadny sociálny dumping a rovnaký plat za rovnakú prácu, to je v poriadku, ale e, moja otázka je, či môžeme naozaj sa spolahnuť na pána Junkera. Môže to naozaj naplniť, ja viem, že tomu verí, ale má v skutočnosti moc, aby z toho urobil skutočnosť. Dnes je tu príliš veľa ľudí, e, ktorí neveria politike, e, obracajú sa na extrémne strany, ktoré sme tam počuli je to niečo ako futbalový zápas doma, keď sú tam e, tí fanúšikové chuligáni, čo tam zažívame a niekedy aj horšie. Oni sa títo ľudia obracajú na tieto extremistické strany a majú pocit, že nedostávajú odpovede na otázky. A ak e, nedokážeme zvládnuť e, čisto nezamestnanosti a skončiť sociálny dumping, tak úprimne máme riziko, že ešte viac ľudí sa odvráti od politiky a bude sa prikladniť k extrémistom a to nesmie sa stať. Komi sa dnes hovorilo o sociálnej Európe, o rôznych potreniach e, a Napríklad, že sa dá právomoc späť partnerom na trhu práce, pri tvorbe pracovných miest a obchodovaniu a tak ďalej. Myslíš si, že to je dostatok, aby sme dosiahli ten cieľ rovnakého platu za rovnakú prácu? Teraz ma za liberálnu frakciu poslanec Federle slovo. Ďakujem, vítajte v Európskom parlamente, premiér Stefan Lever. Vy ste prišli do tohto parlamentu e, v dosť e, ťažkom období pre EÚ. Máme klimatické zmeny, musíme hľadať riešenia pre budúcnosť a tiež musíme riešiť migračné výzvy, musíme nájsť naše vlastné riešenia a okrem toho máme Európu, ktorá je poznačená debatou o Brexite a mnohými populistickými hlasmi. Takže naozaj som rada, že ste tu. Táto debata je dnes taká dôležitá premiér, chcem začať tým, že vás pochválime. Vy ste sa tak e, jasne vyjadrili a to zriedkavo som vás tak e, jasne počul sa vyjadrovať. Vy ste vrli o rozhodnutiach, ktoré sa príjmajú a tieto rozhodnutia majú dôsledky, musíme ich plniť a e, preto je dobré, že náš premiér sa ujal vedúcej pozícii v tom a ja som vyzýval ho mnohokrát v médiách a som rád, že ste to urobili. A preto no, vidíme to aj často v rade, že táto príjme rozhodnutia a často sa nič nedeje. Takže e, rada je niečo ako bezmocná časť Európskej únie. Takže aký má zmysel príjmať rozhodnutia buď tu alebo v rade a na čo sa príjmajú ak? Rada o migrácie je jedna z mnohých oblastí, kde musíme zabezpečiť, že rozhodnutia, ktoré sa príjmajú, sa budú politicky plniť Mám isté pochybnosti o tomto pojme v sociálnej Európe. Ja neviem, že či vy, pán premiér, ste boli na zapojení do e, rozhovorov s Davidom Cameronom a či ste tu skončili s sociálnou Európou, či ste ho pochovali, tak povediať, vy ste demokrati, ktoré, e, ktorí robili sľuby v volebnej kampani. A ako je možné, e, čo sa stalo medzi vami a pánom Cameronom a vyhláseniami, e, ktoré ste vyhlásili v tejto snemovni, e, ako to všetko spolu zapada. E, ja súhlasím s pánom Hekmarkom, že potrebujeme silné postavenie v Európe. Nakoniec to boli sociálni demokrati, ktorí priniesli Švedsko do Európskej únie a vy ste sa zasadzovali za rozšírenie. A potom ďalší umiernený premiér e, zvyšoval spoluprácu, ale e, čo terajšiu vládu, ktorá je teraz v úrade? Teraz za zjednotenú ľavicu pani Cimer má slovo. Pán predseda, pán premiér, e, ja si nemyslím, nemyslel som si, že hneď po prejave e, poslanca z Alde by som povedal, že áno, to je otázka, ktorú som aj ja chcela položiť. Som, je dobré, že ste tu prišli a že môžem povedať, že zažívame kritický čas v Európskej únii a musíme urobiť niečo preto, aby sme našli spoločné východisko. A to môžeme urobiť len, keď budeme e, solidárne a spoločne na tom pracovať. To však aj znamená, že áno, potrebujeme sociálnu Európu, ale vy ste zároveň ako člen rady a v tomto e, postavení vás aj oslovujem, spolu zodpovední za to, e, že bola prijatá dohoda s Veľkou Britániou, e, ktorá túto sociálnu Európu nielen, že spochybne, ale aj časť z nej odburáva. Otvorenie dôležitých predpisov, ktoré sme práve v súvislosti s voľným pohybom pracovníkov z členských štátov EÚ našli a keď e, toto teraz e, spochybňujete, e, keď niektoré z týchto zásadných pilierov a základných slobod Európskej únie dáme mimo platnosť, tak si myslím, že to je závažné a zároveň chcem povedať, že ako kolega povedal, je tu rozpor u vás, keď hovoríte, že na jednej strane chceme sociálnu Európu a na druhej strane sa chcete zasadiť o spoločné riešenie e, otázky utečencov, tak e, to spolu súvisí. Nikdy nedosiahneme sociálnu Európu, keď na začiatku začneme deliť e, ľudské práva podľa národov a podľa štátov pôdu a povieme, že my neustúpime a snažíme sa to vyriešiť spoločne. Ja očakávam od vás a tu súhlasím s kolegom, ktorý vás oslovil, že my čakáme od vás, že práve vy tento krok. E, urobíte prvý. E, nemožné, že pri e, vyjednávaniach o uh, by sme čakali na to, že sa nájde spoločné riešenie, ale nikto neurobí prvý krok. Urobte ten krok, aby ste našli spoločné európske riešenie pre situáciu utečencov. Eriksson. Za zelených, pán Eriksson. Tak. Statsminister, velkommen. Ďakujem. Pán premiér, vítajte. Dohoda medzi Európskou radou a Tureckom, táto nedávna dohoda, necháva mnoho otázok otvorených a nezodpovedaných. Je dobré, že sme tam e, vtesnali ste slova o medzinárodnom práve a medzinárodných dohodách o azile, ale ako sa to bude plniť v praxi, to nevieme. A preto mám pár otázok, čo chcem položiť premiérovi. Grécko sa domnieva, že Turecko sa má považovať za e, bezpečný štát, ale e, Švedsko to tak nevidí. Ale EU by malo by mať spoločné stanovisko k tejto veci. V opačnom prípade by to e, bola voľba smerovania, ktorá rozhodne, že voľna, voľ, voľba pôdu, ktorá rozhodne, že či utečenec bude prijatý alebo nie. Či má právo na azyl. A ak e, grécku cestu si e, zvolia, tak e, aké majú e, ďalšie možnosti a alternatívy títo ľudia? Ste si istí, že táto dohoda nezhorší tú situáciu v skutočnosti? A čo švedská vláda? Ako chcete reagovať v blízkej budúcnosti, aby ste dostali odpovede na všetky tieto otázky? Aby sme mohli povedať, že EU sa zasadzuje o plnenie azylového práva. Máte nejaké predstavy, ako to bude fungovať v budúcnosti? A nakoniec osobná otázka, ak môžem. Vy osobne po všetkých týchto dohodách a po všetkých týchto vyjednávaniach e, ostala vám ešte nejaká nádej voči vašim kolegom v Európskej rade? Myslíte si, že sa ujmú svoje zodpovednosti a dospejú k dohode o e, prerozdelení prílivu e, utečencov na základe solidarity? za frakciu EFDD poslanec Lundgren. Ďakujem, pán predseda. No, konečne sme sa sem dostali ľudia z robotníckej tredy a bežne ľudia sme skončili v politike. E, ďalší bol e, kamionista eh, z eh, odborov z ZUF Metal, obidva sme zo Švedska, ale eh, tým sa končí naša podobnosť Stefana Venna a jeho vláda bola ne, uveriteľne naivná, robili ste chyby a zatiaľ ja, zástupcom mojej strany sme už dlho sa vyjadrovali jasne a hovorili sme, aký výsledok a výsledky trajších politik, ktoré prijala vláda a ich naivita, aké dôsledky by to malo. My E, sme zažívali absolútne smiešné situácie a niektoré vyjadrenie podal pán, sam, pán Stefan Leven, to využila jeho vláda, aj konzervatívci je umiernení a vy ste taký pokrtecký. E, Nemecko má veľkú zodpovednosť za terajší stav a e, toto má veľký dopad na švedský systém sociálneho zabezpečenia. Pozrite sa na obce ľudia tam majú ísť eh, zaregistrovať sa, pretože ten systém jednoducho to nezvláda a zároveň viac ako 60% tých ľudí, ktorí prichádzajú do EÚ, sa majú považovať za eh, ekonomických migrantov podľa našich vlastných definícií. Máme tam 16 tisíc detí, ktoré zamierajú každý deň na svete, lebo nemajú čistú potravu a vodu. Je to šialené. Stefan, povedali ste, že eh, ste spokojní s dohodou s Spojeným kráľovstvom. A môžem sa opýtať? že kedy vy, vaša vláda, budete čas niečo podobné, ako dosiahlo Spojené kráľovstvo. Pozrite sa na peniaze, ktoré poskytuje švedský štát e, Európskej únie, odkedy sme vstúpili. Je to obrovská suma. Ja by som e, dával vinu tejto politickej korektnosti vlády, ktorá je teraz v úrade za túto situáciu. Za frakciu ENF e, pán Majer. Ďakujem, pán predseda. V Európe neostane kameň na kameni. To e, som e, si prečítal vo veľmi dobrom komentáre a e, to e, mi e, spôsobuje veľké obavy a to ma hlboko zasiahlo. A keď dnes si, e, som si vypočul e, debatu od niektorých kolegov, ako napríklad pani Harms a pani Berg, tak e, ma to zasiahlo ešte lepšie, pretože e, ja sa potom pýtam, či tieto dámy žijú na inej planete ako my ostatní teda to, čo sme e, si vypočuli, e, je už hranič nebezpečná naivita, ktorú počúvame. A keď e, si pozrieme túto migračnú krízu, je priebeh a úplne nekoordinovaný a bezhlavý postup zo strany EÚ, tak potom vieme, že presne títo ľudia prispeli značným dielom tým, že tá kríza sa tak vyostrila, ako ju dnes zažívame a e, súčasne tá situácia ešte dokáže viac, že jednotlivé členské štáty, ktoré e, svoje pôsobnosti môžu riadne užívať, e, majú e, väčšie kompetencie na riešenie tých problémov, ako má táto EÚ. A v Rakúsku už vidíme, že vláda e, príjma e, myšlienky e, strany slobodných a tieto presadzuje e, bez e, nejakých zmien. A to znamená, že Merkelovej únia e, nás priviedla do veľkej kríze a jediné postupy riešenia, ktoré vidíme, že fungujú, fungujú zo strany východných štátov. A ešte štatistika, zo 100 žiadateľov azylu za Alžírska minulý rok bola 155 e, e, títo ľudia e, spáchali 155 trestných činov a to neboli žiadne neškodné trestné činy. Ako viete, 55% žiadateľov o azyl e, sú e, muži a pýtame sa, či to tak chceme. V Grácii, v e, mojom domácom meste, e, ženy e, nemôžu e, bezstarostne e, sa prechádzať po meste. Chceme to tak a e, ďakujem pekne Viktorovi Orbánovi za to, že v prvom kole zabranil tomuto, tejto dohode s Tureckom. Teraz má slovo za nezradených pán Funtulis. Pokiaľ ide aktuálny stav Európskej únie, sa nedá považovať za ten najlepší. Máme naozaj veľa problémov a namiesto toho, aby sme sa pokúšali nájsť riešenia, Máme tu iba dočasné riešenia, tých problémov je z toho len viac. Nezamestnanosť mladých, znižovanie e, platov, rúcajúci sa zdravotnícky systém, toto všetko treba riešiť. No samozrejme, tu je potom hospodárstvo a otázka migrácie, tie sú veľmi dôležité, aj na tie sa sústredíme, ale sú tu aj ďalšie, rovnako dôležité otázky. Špekulácie jednotlivých e, skupín podkopávajú pocit demokracie a práva na iný názor. Nemáme tu žiadnu červenú líniu. Niektoré nedemokratické ideológie v Európe nie sú perzekvované a nemôžeme si skrášliť históriu tak, ako by sa nám páčilo. Nesmieme na, budu- na minulosť zapome- zabúdať, keď smerujeme k budúcnosti ako Európska únia sa buď musíme zmeniť, alebo sa potopíme. Eh, Pani Gardini, ďakujem za slovo. Chcela by som využiť vašu prítomnosť. A mám tu pár informácií, ktoré by som chcela vysvetliť. Je tu napríklad otázka PNR. Viem, že vaši kolegovia vo vláde aj tu v parlamente to neustále odmietajú. Ako chcete vysvetliť zmenu smerovania vašej krajiny? Najprv to bola politika otvorených dverí, teraz je to politika dverí zatvorených. Reštrikcie žiadosti o azyl je absolútne v rozpore s líniou socialistov a zelených tu v parlamente. Pán premiér, chcem sa opýtať predovšetkým na jednu vec. Ako je možné, že v Švédsku, čo je vzorná krajina, ktorá všetko toleruje, rovnosť príležitosti, všetkých príjma, sa vykazuje nárast dramatického javu antisemitizmu. Napríklad v Malmö v 43. sa pred nacizmom uchylili tisíce Židov a tam dochádza k takýmto útokom. Je to alarmujúce, že teraz tam žijú iba stovky Židov, podľa informácií z televízie, ktorí sa boja opúšťať svoje domovy. Aj toto nám robí starosti. Ďalej by som chcela vedieť, čo vaša vláda plánuje urobiť. Neviem, či je to pravda, ale je to veľmi znepokojujúce. Židia, ktorí prispeli k budovaniu európskej kultúry, tak pre nich už Švédsko nie je bezpečné miesto, už to nie je ich domov? To znamená, že už nemáme žiadnu, žiadne svetlo nádeje, je tu tma bez nádeje. Ďakujem teraz pani Rodriguez. Vážený pán premiér, je mi naozaj veľkým potešením vás vidieť tu v Európskom parlamente. Prišli ste so silným proeurópskym hlasom, staviate na švedskej skúsenosti. Švedsko samozrejme má niekoľko problémov, ale naďalej je to jeden z najlepších príkladov, ktorý by sme v Európskej únie mohli, únii mohli následovať prvom rade, keď hovoríme o demokracii, tak ako ste aj vy spomenuli, máte vysoký štandard e, demokracie vo Švédsku. Po druhé, Švédsko je jedným z najlepších príkladov toho, ako môžeme e, dosiahnuť e, udržateľný rozvoj v hospodárskom, sociálnom e, rozmere. No a teraz e, vidíme aj, že dochádza k e, vzniku nových pracovných miest. A potom po tretie, Švédsko sa intenzívne angažuje a má medzinárodnú zodpovednosť. Viem, že pracujete na globálnej novej dohode a napriek problémom je Švédsko aj naďalej veľmi dôležitým a pozitívnym príkladom toho, ako integrovať utečencov. Chcela by som povedať, že nedávno som opäť navštívila Švédsko, aby som sa inšpirovala a čo som tam videla, potrebujem poinformovať o tom kolegov. Švédsko riadi veľmi veľký utečenecký tok. V prvom rade som videla dôstojné príjmanie utečencov na hraniciach. Po druhé, videla som, že utečenci sú rozmiestňovaní po celej krajine do mnohých mestských častí, kde dostanú decentné ubytovanie a prístup k základným sociálnym službám. A potom som videla veľmi dobre organizované programy vzdelávania a integrácie utečencov do pracovného trhu. Čiže toto bola realita, ktorú som v Švedsku videla. No a na záver by som chcela povedať, že toto sú veľmi jednoduché, avšak veľmi dôležité veci, ktoré treba urobiť, ktoré sa dajú urobiť, pretože Švedsko je toho dôkazom a mali by byť urobené všade v Európe, takže sa vám chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať. Ako posledný v rozprave má slovo za zelených eh, poslanec Anderson. No, Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem aj pánovi premiérovi za to, že medzi nás prišiel. Naozaj dúfam, že táto posledná hodina našej diskusie bola pre vás zaujímavá, stimulujúca a produktívna. Hovorili sme o sociálnej Európe, ale nespomenuli ste slona v miestnosti a to, že Európska únia má nefunkčnú menovú úniu. Tá je zlé sformovaná a to taktiež prispelo k hospodárskej kríze a k nezamestnanosti mnohých ľudí. Je zjavné, že Švedsko prijalo správne rozhodnutie, keď sme povedali nie, ďakujeme, nechceme sa pripojiť do EMU, vyjadrili sme sa tak v referende. Avšak mnoho kolegov poslancov hovorí, že Švédsko nemá právo takto ďalej pokračovať do nekonečná, že by sme nemali nebyť v menovej únii, ale to by znamenalo, že nerešpektujeme voľbu švedského ľudu. Z dlhodobého hľadiska to môže vyzerať, že by bolo možno pre Švedsko dobre mať výnimočný opt-out, ktorý by bol zapracovaný v zmluve. Mnohé ďalšie krajiny takúto možnosť majú. No a z dlhodobého hľadiska sa musíme ubezpečiť, že vytvoríme dobré podmienky pre všetky krajiny v EÚ, ktoré sa nechcú pripojiť do menovej únie. Musíme sa ubezpečiť, že existujú záruky, zábezpeky pre tieto krajiny Rozhodnutia, ktoré sa príjmú, musia byť dobré pre všetkých, nielen pre niektorých. A ja naozaj dúfam, že Švédsko bude v tomto lídrom a že takéto podmienky vytvoríme. Ďakujem. No, Ďakujem pekne. A teraz pán Leven, švedský premiér. Nech sa páči, pán Leven. Eh, pán predseda, Vážené poslanky, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne za diskusiu a všetky vaše príspevky. Samozrejme, nemôžem odpovedať na každú jednu z nich, ale pokúsim sa vyjadriť svoje stanovisko k jednotlivým témam, ktoré tu zazneli. Poprvé, ja nechcem zaviesť veľa nových pravidel, ktoré by spôsobili problém firmám, keď hovorím o sociálnej Európe. Mám na mysli toto. Máme spoločné hospodárstvo, máme spoločný pracovný trh. A na tomto pracovnom trhu potrebujeme budúcnosť pre tých, ktorí naozaj prispievajú k bohatstvu, ktoré sa pokúšame distribuovať. A nevidím nič dobré na tom ukazovať ľuďom negatívnu budúcnosť a to, že možno sa im zhoršia príjmy, možno sa im zhoršia pracovné podmienky. To nie je predsa budúcnosť, e, na akú by európsky ľudia chceli. Máme spoločný záujem a spoločnú zodpovednosť a to zabezpečiť, aby európsky pracovný trh bol postavený na veľmi dôležitých hodnotách a zároveň umožnil rôznym krajinám príležitosť, aby fungovali tak, ako sa im zdá najvhodnejšie. Ten, tá situácia, ktorú sme videli v roku 2007, to, v rozhodnutí o, o prípade Laval, ukázalo, že švédske odbory nemohli obrániť kolektívne dohody a to bolo nesprávne. Bolo by veľmi jednoduché povedať, isté, keby Švedsko malo kolektívne dohody, tak by e, to chránilo, pokiaľ by to nikoho nediskriminovalo. Ale pokiaľ zamestnanci Európy sa, v Európe sa dívajú na budúcnosť, kde budú musieť čeliť nižším príjmom, tak vás môžem ubezpečiť, že ľudia by nesúhlasili s takouto spoluprácou. Takže si navzájom prisľubme, že vybudujeme taký pracovný trh v Európe, ktorý bude zabezpečovať sľubnú budúcnosť. A prosím, uvedomme si, že tie ženy a muži, ktorí idú každý deň do práce, to sú tí ľudia, ktorí skutočne prispievajú k rozdielu a oni by mali mať v budúcnosti dobré podmienky. Veľa pripomienok sa samozrejme týkalo utečeneckej krízy. A ja by som chcel povedať následovné. Máme a budeme vo svete na nešťastie mať utečencov. A ako niektorí hovoria, že to je problém Švedska, že Švedsko ten problém spôsobilo, pretože sme prijali utečencov. Avšak problémom je kríza v Sýrii a kríza na Blízkom východe, ktorá donúti ľudí k tomu, aby utekali, pretože sa boja, pretože sú terorizovaní, sú uprostred vojny. To je ten reálny problém a ja si myslím, že je ľudské povedať ľuďom, ktorí utekajú, aby si zachránili životy, že áno, my vám pomôžeme. To sa dá robiť rôznymi spôsobmi. Musíme sa pokúsiť vyriešiť problém, ktorý spôsobuje túto situáciu, to, že musia utekať. Áno, pomáhať svojim ľuďom vo svojom okolí, to je jedna vec, ale čo tí, ktorí prichádzajú, čo zavrieme pred nimi dvere? Niektoré strany si to myslia. Podľa mňa je však ľudské povedať, že musíme pomáhať aj ľuďom, ktorí utekajú, aby si zachránili životy. A v tejto organizácii sme spolu, 28 členských štátov. A pokiaľ sme toto dokázali spolu, tak by sme to vyriešili. Nebol by to problém. Je nás 508 miliónov v Európskej únii. Mohli by sme to vyriešiť spoločne. A je v poriadku, ak niekto hovorí, že sa toho nechcú zúčastniť, pokiaľ si to tak zvolia. Avšak ja si myslím, je férové povedať, že pokiaľ sa nezúčastňujete v tomto systéme, systéme udelovania azylov, tak by ste sa nemali zúčastňovať ani šengenského systému. Nemôžete si povyberať len to dobré, len to jednoduché. A sedieť si v teplúčku. Občas sa treba postaviť a urobiť aj tie ťažšie, komplikovanejšie veci. chceme v budúcnosti taký systém, ktorý bude distribuovať zodpovednosť medzi 28 členských štátov. A niekto sa opýtal, či si myslím, že sa to stane, že sa to naplní. Nie som si istý, neviem, pretože vidím veľký odpor. Ale je to jediné riešenie pre Európsku úniu, aby dobre fungovala aby sme si pomáhali. A tí, ktorí sa toho účastniť nechcú, by mali zvážiť ďalšiu vec. Pokiaľ to nebude fungovať, tak to ovplyvní celú Európsku úniu a ovplyvní to aj tých, ktorí teraz sedia na zadnom sedle a nerobia nič. Aj ich to ovplyvní. Pokiaľ chceme efektívnu, naozaj funkčnú Európsku úniu, tak musíme spolupracovať aj na týchto ťažkých témach, záležitostiach. To som chcel povedať a musíme v tom mať jasno. Uh, Pokiaľ ide o dohodu s Tureckom, tak si myslím, že je to správne. Myslím si, že musíme nájsť riešenie, a musíme spolupracovať s Tureckom. A inak by som to nepodporil. A nemôžem odpovedať na všetky jednotlivé podrobné otázky. Predseda Tusk má teraz mandát, dali sme mu mandát na to, aby rokoval o týchto zásadách. Chceme, aby pašovanie ľudských bytostí prestalo a musíme s tým niečo robiť. Pretože tí, čo sú proti všetkému, musia jednoducho ukázať alternatívu. Dnešná realita je taká, že tisíce ľudí riskujú svoje životy na mori. A existujú ľudia, ktorí takéto cesty predávajú a na tých životoch im vôbec nezáleží. V tejto chvíli 400 alebo 500 ľudí je už len za tento rok zomrelo a to musí prestať. To je jedno riešenie. Nie je to jediné riešenie, ale je to jedno z, jedna z vecí, ktoré musíme urobiť. Uvidíme, čo vyplynie z rokovaní, aké prinesú výsledky a potom o tom budeme ďalej diskutovať. Avšak myslím si, že to je správne rozhodnutie. Taktiež ste sa pýtali na smernicu o vysielaní e, pracovníkov a či by to všetko vyriešilo. No nie, nevyrieši to všetko, ale je to veľmi dobrý krok vpred. Ukázať zamestnancom, aj zamestnávateľom v Európe, že môžeme vyvinúť taký európsky pracovný trh, ktorý je funkčný a ktorý rešpektuje kolektívne zmluvy, všetky právne predpisy či čokoľvek si zvolíme v tej ktorej krajine. Bez ohľadu na to, aké riešenie si tá ktorá krajina zvolí, Európska únia by mala poskytnúť platformu, možnosť. Pre našu krajinu to znamená rešpektovať kolektívne dohody. Táto cesta sa ukázala ako veľmi efektívna, ako dobrá viedla k rastu, ale aj k férovej distribúcii medzi občanmi našej krajiny. A tejto cesty by som sa chcel držať. Preto si myslím, že návrh komisie je veľmi dobrý. Je to krok vpred, prinesie viac nádeje zamestnancom, robotníkom v Európe. A to je podľa mňa veľmi dobrý začiatok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, eh, pán